Ďakujem za účasť. Chcem tu privítať pána prezidenta Miloša Zemana Českej republiky u nás v Európskom parlamente. Je to pre nás obrovská česť vás tu môcť privítať. Vy ste vstúpili do úradu s jedným cieľom, ktorým je posilniť prítomnosť Európy v Českej republike opäť dostať Českú republiku do ústredia európskej politiky. Myslím si, za to vám patrí obrovské uznanie a vďaka a tešíme sa, pán prezident, na váš prejav. Máte slovo.